zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k situácii v Gruzínsku a za, mm, za komisáriu vystupí pán Christos. Christos Emidides za Európsku komisiu. Vážený Pán predseda, vážení poslanci Európskeho parlamentu, som vám, vás informoval o tom, ako Európskej komisii, Európska komisia pokračuje ďalej s Gruzinskom v vzťahoch s Európskou úniou. Vysoká predstaviteľka Mogherini navštívila Gruzinsko 10. novembra. Takisto sme mali našu druhú druhú, druhú radu, asociačnú e, radu 16. novembra v Bruseli. A pán komisár Hahn bude v Bilisi zajtra a bude pokračovať v našom e, zapojení, v našich prácach na, na vysokej úrovni. Asociačná rada EÚ Gruzinsko preskúmala po okroku, ktorému došlo v implementácii asociačnej dohody medzi EÚ a Gruzinskom, ktorá bola podpísaná v júni minulého roku. Taktiež preskúmala niektoré z víziev, ktoré, zosta- ktoré boli ešte stále otvorené. Um, my vítame tento pokrok, vítame takisto aj dobrú implementáciu eh, dohody o voľnom obchode aj, e, takisto sú tu aj informácie Eurostatu o zvýšenom exporte Gruzinska do EÚ, takisto aproximácie e, gruzinských e, zákonov na európske normy to postupuje dobrým tempom a zároveň je dôležité komunikovať s podnikmi v Gruzinsku tak, aby mohli dobre fungovať a sa využívať zmluvy o voľnom obchode. Teraz by som chcel povedať o niektorých výzvach. Je tu potreba zaručiť politické prostredie, ktoré skutočne bude um, re, respektujúce, alebo ktoré bude teda rešpektované a takisto, aby sa Takisto je treba táto, táto, táto pozitívna chvíľa z hľadiska demokratického vývoja, tá, tá by mala byť um, posilnená až do volie, ktoré budú v roku 2000, ktoré budú v oktobri 2016 a tiež e, musíme zabezpečiť e, rešpektovanie nezávislosti verejných inštitúcií, vrátanie ústavného súdu. A to inštitúcie, ktoré zabezpečujú alebo garantujú garantujú demokraciu, právny štát a rešpektovanie ľudských práv v Gruzinsku. Prv, než začne prevolebná kampaň, Najprv bude musieť byť pripravená asociačná dohoda. My, my stielame ten cieľ vlády mať naozaj spravodlivé a náležité riadne voľby a regulárne voľby a my vlastne musia, sa, musí byť zabezpečená sloboda médií, to je podstatné v tomto, aby sa, takisto sa, aby sa zabezpečila možnosť účasti opozičných strán vo voľbách. Takisto oceňujeme pokrok Gruzínska v implementácii justičných reforiem. Ehm, tiež nezávislosť súdnictva je v jadre našej asociačnej dohody aj keď Európska únia nevhodnotí jednotlivé prípady, ktoré sú na súde, avšak monitorujeme, že či sú naše spoločné princípy rešpektované. Toto sa týka eh, aj tých eh, súdnych konaní, tzv. Eh, súdnych konaní s vysokým profilom alebo známych osôb a tak bol to opozičný aktivista e, Trun, ktorý vlastne bol už e, pred e, súdom väznený. Takisto chceme, aby Gruzinsko reformovalo súdnictvo a zabezpečilo právny štát a nezávislosť súdnictva. Na asociačnej rade po vysoká predstaviteľka Mogherini a komisár Hahn privítali pokrok Gruzinska smerom k režimu e, oslobodenia víz, pričom je potrebné splniť určité milníky a tieto, toto úsilie pokračuje ďalej. A mm, však konečné rozhodnutie zatiaľ ešte, alebo zatiaľ nevieme ešte odhadnúť, kedy sa tento proces bude môcť ukončiť, ale vidíme, že ten proces sa pozitívne vyvíja pred našimi očami. Vývoj e, v Abchádsku a Južnom Osecku aj tieto regióny boli na e, rokovaň, programe rokovania asociačnej rady a vysoká predstaviteľka Mogherini ako aj komisár Hahn opätovne zdôraznili, že EÚ bude silne podporovať e, územnú celistvosť Gruzínska v rámci medzinárodne uznaných hraníc Európska únia naďalej zostáva plne zapojená a zaviazaná do zabezpečeniu mieru a stability a riešeniu konfliktov a naša politika v, v zapojenia v Grozinsku, tak osobitný predstaviteľ pri Južný Kaukaz a Gruzinsko e, spolupredsedníctvo EÚ v ženevskej medzinárodnej diskusii, ako aj monitorovacia misia EÚ, tie sú viditeľné a podstatné znaky nášho úsilia. Európska únia takisto vyjadrila aj ocenenie gruzinského príspevku tomu, akým spôsobom EU eh, e vedie jednotlivé misie na riešenie kríz v, v Stredoafrickej republike v Mali a tiež aj v zaslanie poradnej misie na Ukrajinu. Ďakujem pekne za vašu pozornosť a teším sa na vaše názory k týmto dôležitým otázkam. Ďakujem pekne. Charisto. Predseda, ďakujem pekne. Pán komisár, Teraz je čas na pred, pre predstaviteľov jednotlivých politických skupín. Prvým za EPP Jaromír Štetina na dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Dovolte mi, dámy a páni, aby som vyjadril jednu spomienku. Prežil som gruzinskú revolučný pád dvoch režimov, prežim Gamsa Chudiu a potom prezidenta Ševarnadzeho. A preto vysoko oceňujem, že posledná zmena vládnúcej garnitúry sa vykonala na báze demokratických volieb a Gruzinsko sa opäť bavilo časti starej sovietskej záťaže. Vymaniť sa však z tohto dedictva bude ešte dlho obťažné a dôkazom toho mohol byť napríklad aj pokusy pre reinkarnáciu pamiatku Jozefa Stalina e, aj jeho pomníku a uctievanie na demonstráciách, selektívna justícia a kriminalizácia bývalých štruktúr, politických štruktúr je tiež e, dedictvo z minulosti. Mohli sme tomu byť e, vidieť pred niekoľkými dňami, kedy e, na zasadnutie nášho zahraničného výboru ministerka spravodlivosti Gruzínska pri, prirovnala k Stalinovi Sakašviniho. A takisto aj um, vzťahy medzi Georgian Dream JD a United Nations Movement eh, je tiež záťaž minulosti a príkladom. Eh, takisto momentálne sa deje aj rozruch okolo, okolo televízneho kanálu číslo 2. Ja pred niekoľkými rokmi som bol ako novinár a na časom Ehm, program o Evgeniovi Čokašvinimu, ktorý je vlastne vnukom Stalina, ktorý žije v Tbilisi a my sme si mysleť, že marginálna politická strana, ktorú založili, je smiešná, nie je nebezpečná, však strašidlo minulosti obchádza Gruzinsko a môže tejto krajine vážne poškodiť. Dámy a páni, minulý rok v decembri sme na tomto mieste schválili asociačnú dohodu s Gruzinskom a táto dohoda je postavená na striktnom dodržiavaní princípov demokracie, práva, ochrany ľudských práv a základných slobod. A k tomu prajem Gruzinsku množstvo odvahy a síl. My Gruzinsko potrebujeme skonsolidované, skonsolidovanou politickou scénou. Ďakujem za pozornosť. Predseda, ďakujem pekne, pán poslanec Štetina a teraz za skupinu SAD. Pán Viktor Boštinaru a ste slovo na dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Um, preskúmanie európskej susedskej politiky bolo predložené minulý týždeň. Ide o revitalizáciu a e, zefektívnenie e, vzťahov medzi EÚ a jej susedmi. A v tomto kontexte by sme takisto mali podporiť aj naše východné partnerstvo, alebo aspoň aj na báze diferencovaného prístupu tým krajinám, ktoré ukazujú ochotu sa rozvíjať a spolupracovať s EÚ. Gruzinsko je dnes um, um, lídrom v, med, medzi týmito krajinami a je tu preto e, sa postaviť za krajinu a ľudí, ktorí preukázali jasný proeurópsky postoj. Gruzinsko je veľmi dôležitým partnerom pre EÚ v regióne Černého mora a ja by som chcel zdôrazniť, e, že je aj dôveryhodným s partnerom v súčasnej dramatickej situácii. V rámci asociačnej dohody Gruzinsko sa zaviazalo, že dosiahne výrazný pokrok v reformách, vrátanie eh, otázky akčného plánu eh, liberalizácie víz, vízového režimu. Verím, že eh, Mož, to vš, napokon e, tento vývoj medzi EÚ a Gruzinskom povedie k zrušeniu výz pre občanov Gruzinska, avšak e, tiež treba povedať, že nemôžeme stabilitu v Gruzinsku brať za hotovú vec. Musíme naďalej v Európe e, podporovať reformný proces a podporiť práva Gruzinska na ju nezávislosť, územnú celistvosť, pričom nesmieme zabúdať, že destabiličný proces, ktorý Rusko začalo v roku 2008 a posledné poslednej dobe pokročuje pod s, podporuje e, s porušovaním celistvosti v regiónoch Abskárska a Južného Osecka. Takisto je potrebné zabezpečiť e, internú stabilitu prostredníctvom kľúčových reforiem aj prostredníctvom spravodlivej e, volebnej kampane. A chcel by som ešte chcel požiadať kolegov z EPP, aby prestali používať gruzinskú kartu pre svoje politické ciele. Ďakujem pekne pekne. Predseda, ďakujem pekne pánovi poslancovi Boštinaru. Teraz by som dal slovo pani Anne, Anne Fotiga. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Nelegálna anexia Krymu spôsobila obrovské napätie a strach v Gruzínsku, ktorý ešte viac túto krajinu eh, priblížil k posilneniu svojich bezpečnostných štruktúr. Eh, je, Gruzinsko je členom eh, NATO, ktorý musí vlastne reagovať alebo zabezpečuje rýchlu eh, reakciu a takisto je aj súčasťou našeho úsilia v rámci spoločnej bezpečnostnej hraničnej politiky a takisto by som chcela teda za úsilie, ktoré Gruzinsko vyvinulo, poďakovať a ich pochváliť, avšak sú aj niektoré menej pozitívne výsledky gruzinskej politiky, e, ktoré by som chcela spomenúť konkrétne. Otázka slobody prejavu a prípad, prípad e, dostavy tu k Myslím si, že takisto by som chcela spomenúť aj existenciu politických e, väzňov, teda lídrov opozície, ktorí sú e, vo väzení v Tbilisi aj v niektorých iných častiach Gruzinska. Naozaj je potrebné, aby došlo k veľkej zmene v týchto otázkach a tiež podporujem zrušenie víz pre Gruzinsko. Ďakujem. E, Ďakujem pekne, pani ministerka. Ďalej v mene skupiny ALDE poslanec Javier Nart. Ďakujem pekne. Ja som priateľ Gruzínska aj gruzínskeho ľudu a preto chcem hovoriť úprimne. Keď sa obchody a politika miešajú, tak nakoniec je to politika obchodu. A to je tá hyperprítomnosť ekonomických zájmov pána Ivanišviliho, Eh, je to eh, nejaký 120. či koľkatý najbohatší človek eh, na svete a predstavuje dve tretiny HDP Gruzínska. Keď sa pozrieme na zoznam vo vláde, stále sa tento človek nachádza, alebo jeho vplyv v podobe E, rôznych ľudí, ktorí pracovali pre banku tohto človeka kartu. Jeden je minister, druhý tiež minister, predseda vlády, e, pretože naozaj tým pádom hovoríme tu o politike a obchode, čo v tomto prípade je jedna tá istá vec, bohužiaľ. Po druhé, sloboda a demokracia neexistujú, pokiaľ nie je sloboda prejavu a sloboda a nezávislosť súdnictva. Chcem tu spomenúť e, prípad Rustavy a povedať našim priateľom a kamarátom, priateľom, e, kolegom e, v Gruzinsku. Tuto máte test vašej dôveryhodnosti. E, konajte a nechajte konať vašu spravodlivosť. Vieme, že v Gruzinsku boli dosiahnuté mnohé pokroky a boli aj veľmi pozitívne, ale chýba niečo tak veľmi základné, ako je dôveryhodnosť justičného systému a nezávislosť, respektíve sloboda tlače toto sú veci, na ktorých treba ešte pracovať. A takisto chcem hovoriť o nás samotných. My, pokiaľ chceme nejako uľahčovať e, veci, tak e, nemôžeme riešiť, tak ako sa vyriešilo tu na v prípade Black Sea Basin, e, to, čo sme tu požiadali, teda aby Ukrajina alebo Gruzinsko alebo Moldavsko sa nejakým spôsobom integrovali, aby vytvárali nejaké vojenské sily a potom krajiny na toto majú podporovať. Čo sme blázni, nevieme, čo to znamená, veď predsa tam je veľmi citlivá rovnováha napríklad v Gruzinsku. Naozaj máme záujem iba sami o seba, buďme realisti, buďme opatrní, pretože ten e, spravodajca, ktorý e, to pripravil, e, určite pokiaľ budú nejaké problémy v Gruzinsku, tak on neupustí túto pacifickú krajinu. Ďakujem pekne. Ďalej v menej skupiny GUE NGL poslanec Miroslav Ransdorf. Minúta pol, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Gruzinsko má zničenú infraštruktúru, zničený priemysel. Napriek tomu, hoci táto krajina má iba 11 HDP v kavkazskej oblasti, je to kľúčová krajina pre stabilizáciu Kaukazu má vynikajúci energetický potenciál. Elektrina dnes je hlavným exportným artiklom v Gruzinsku, viac než víno alebo brandy. Chcel by som povedať, že je najvyšší čas, e, aby bol e, prijatý nejaký Marshallov plán pre Kaukaz, ktorý by otvoril e, cestu aj k národnému zmiereniu. V minulosti v Gruzínsku boli vynikajúce kultúrne a mysliteľské osobnosti, ako napríklad Mamardašvili, Begiašvili, Čavčavádze, Abuladze a ďalší. Dnes je tu bieda a úpadok. Myslím si, že z hľadiska kultúrneho tieto krajiny majú k sebe veľmi blízko, majú veľký potenciál, ktorý by sme mali rozvíjať, majú k sebe blízko a je tu jedna z malá šanci preto, aby sme dokázali funkčnosť východného partnerstva, pretože východné partnerstvo zatiaľ nezvládame ani v prípade Ukrajiny, ani v prípade Moldavska, ani v prípade Bieloruska a ani v prípade krajín Kaukazu. Vážení priatelia, myslím si, že je najvyšší čas jednať a prestať s planými rečami. Ďakujem, pán poslanec Ransdorf. Pán Randorf, je tu na vás otázka. Akceptujete modrú kartu od pána Austrevičusa? Pane, pane predsedajúci, samozrejme... Pán predseda, samozrejme akceptujem modrú kartu. Pone pirmininke, kolega Ačiuš, e- Ďakujem pekne pán predsedajúci a pán kolega, ďakujem, že akceptujete moju otázku. Ja súhlasím, že infraštruktúra, energia a energetika, e, stavebníctvo, to je veľmi dôležité všetko pre e, Gruzinsko. Ja, ja držím palce Gruzinsku a som priateľ Gruzinska, ale Gruzinsko sa dištancuje od sovietského dedičstva, ale v posledných rokoch e, postavili viaceré e, monumenty a sochy Stalinovi. To je človek, ktorý E, vykonal genocidu miliónov ľudí, detí, aj mužov, aj žien a to z jednoduchého dôvodu, že sa nechceli stať otrokmi e, Sovietskeho zväzu. Takže tento monument ja budem vždy spomínať, keď sa budeme o týchto veciach rozprávať. Pán Názor, nech sa páči vaša odpoveď. Ja si myslím, že otázka... Ja si myslím, že otázka sa míňa predmetu našej dnešnej rozpravy, pretože som to nebol ja, kto povedal, že má politický vzor Stalinovi. Mingelec Beria. Bol to naopak eh, Sakašvili, ktorý povedal, že toto sú jeho vzory. Moja krajina tá bola nútená pod tlakom Stalina svoj kurz zmeniť. Pôvodnú cestu, ktorú sme si vytýčili po dvestovej vojne, to sme sa nemohli uberať, to je ale iná záležitosť. Myslím si, že to majú riešiť historici a nie poslanci Európskeho parlamentu. Ďakujem. Ešte máme pre vás ďalšiu modrú kartu od pána Polčaka. Akceptujete ju? Yes? Áno? Tak, pán Polčak, nech sa páči. Ďakujem, pán poslanec. Ja som zaujímavom počúval vaše slova. Počúvalo sa to dobre, ale vy ste vyzývali k maršalovmu plánu pre Gruzinsko. Nebude Gruzínsku alebo Kaukazu hroziť podobné nie maršalovmu plánu, ako to bolo v prípade našich krajín po roku 1945, teda reakcia komunistov. No, maršalov plán tam to bolo trochu komplikovanejšie. Ja by som uvedol jeden príklad na dôkaz toho, ako sa vtedy zbytočne politizovala atmosféra. Keď v 47. prišlo sucho, ktoré postihlo Československo, tak vtedy bola neúroda, a boli dve krajiny, ktoré mm, boli takou možnosťou získať obilie na našu potrebu. Na, za každým to bolo spojené s politickými podmienkami. No a situácia sa vyhrotila natoľko, že sa uvažovalo o ponuke Američanov a Sovietov. A tretia krajina, ktorá tie dodávky mohla dať bez podmienok politických, tak Kanada bola odmietnutá. Ďakujem. Ďakujem, pane poslanec. Ďakujeme, pán poslanec. A teraz vystúpi v mene zelených pani Heidi Hautala. Máte minútu a pol, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Napriek všetkým nedostatkom a výzvam v Gruzínsku, myslím si, že je to krajina východného partnerstva, ktorá naozaj je zaviazaná európskej budúcnosti. A pred piatimi rokmi som nevarila tomu, že jedného dňa budem mať pocit, že by táto krajina mohla byť členom EÚ. Samozrejme, že ešte od toho na namilo vzdialená momentálne, ale tá krajina sa naozaj veľmi, veľmi snaží a musíme jej európske ašpirácie podporiť, pretože vieme, že ruský tieň je dlhý a skláňa sa nad každou krajinou východného partnerstva porovnaní s prechádzajúcim režimom mám pocit, že tie reformy pokračujú, prinášajú aj výsledky. Rovnako si myslím, že napriek určitým ostatkom reforma spravodlivosti pokračuje a naozaj platí, že musíme dávať pozor na situáciu. Naozaj musíme byť prísni, pokiaľ ide o slobodu médií, nezávislosť súdnictva a tak ďalej. Ale nádej je tu a sú tu aj indicie toho, že ústavný súd dokonca prednedávnom aj v tejto oblasti preukázal veľkú nezávislosť e, z očí voči politickým tlakom a to si zaslúži našu podporu. Čiže si myslím, že my ako EP máme veľkú úlohu, pokiaľ ide o podporu krajín východného partnerstva pokiaľ ide teda o ich snahu stať sa súčasťou nášho spoločenstva. Ďakujem. Ďakujem. A teraz mede NF vystúpi pán Schaffhauser. Máte minútu a pol, nech sa páči. Vážené kolegyne, kolegovia, zástupca komisie. Ja by som sa vyjadril trošku všeobecnejšie z geopolitického hľadiska. Prešli sme od sveta unipolárneho, teda vedenia USA do bipolárneho sveta. Čína momentálne je druhou hospodárskou mocnosťou, je teda prvá, pokiaľ ide o kúpnu silu. USA potrebujú Európu v tomto kontexte vnímať aj transatlantickú zmluvu. Oni ale potrebujú, aby sa Európa rozdelila na polovicu, aby nebol svet multipolárny a euroazijská aliancia. Všetka tá politika, ktorú robí Európska komisia, toto je politika, ktorá, a to je Alsas, čo tu teraz hovorí, táto politika sa tvári, ako by Európa mala byť e, takým e, mostom medzi dvomi kultúrami. Francúzska a germánska kultúra to umožnili Európe, východná Európa, východná kultúra e, s Ruskom, a ako by to mohol byť takýto veľký európsky komplex, takýto multipolárny komplex. Vy to ale odmietate. Chcete, aby všetky krajiny, či je to Srbsko, alebo je to Moldavsko, alebo je to Gruzínsko, alebo Ukrajina, vy chcete, aby si vybrali exkluzívne politiku rozdielnú od záujmov Európy. Vy e, Európu podkopávate, zrádzate a budú vás aj súdiť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec. A teraz nezaradený. Pán Epitideos na minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. EÚ považuje Gruzínsko za poprednú krajinu v oblasti susedskej politiky. Podporujeme územnú celistvosť a ukončenie konfliktov v separatistických bohatých e, oblastiach Južného Osecka a Abcházska. Je to správna politika, ale musí sa aj správne uplatňovať. Nemôžeme sa obracať eh, proti záujmom Ruska, pretože Rusko je náš strategickým partnerom a takým aj zostane. A to platí teraz dvojnásobne. Rusko potrebujeme v boji proti ISIS. Takže nevidím dôvod, prečo by ťahanice medzi nami mali naďalej pokračovať. V súvislosti s Gruzínskom práve naopak je potrebný otvorený dialog, je potrebná spolupráca s Ruskom teraz eh, v čase, kedy sa medzná vyvíja tak, ako sa vyvíja. Keď eh, snahy Gruzínska o demokratizáciu rast, eh, stabilitu podporujeme, tak takto prispieme aj k lepšej Európe. Myslím si, že tie mnohé chyby, ktoré viedli Európu k tomu, že sme zažili tieto strašné tragédie typu Paríž, myslím si, že z toho môžeme čerpať inšpiráciu pre pragmatickú politiku, aby sme sa tomu do budúcna vyhli. Ďakujem. A teraz dostáva slovo pán Galer. Dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa teším, že sedíte ešte pred európskou vlajkou. Z toto by sa mohla inšpirovať vaša ministerská predsednička. Gruzinsko je e, partnerom, ktorý na to vyvíja veľké úsilie. Gruzinci sú pre nás dôležití, e, hľadia na Európsku úniu, spolupracujú s nami. A e, my chceme, aby boli v našom systéme hodnot, v našom hospodárskom systéme, lebo takto rozšírime zónu stability a ďalšieho susedstva. Naše úsilie v súvislosti s Gruzinskom je podmienené tým podmienkam držovanie e, ľudských a občianských práv, právny štát, pluralizmus, demokracia. Tieto očakávania majú aj samotní občania Gruzinska. Gruzínci podporujú modernizáciu a reformy. Politici a strany e, s tým musia zaobchádzať veľmi obozretne. Ja nie som Gruzínec, nie som ani Talian ale páči sa mi e, politika s emóciami a silné vocovstvo, ale nie je správne, keď nejaké politické e, ambície e, brzdia spoluprácu medzi politikmi. Je zlé, keď sa politika vyčerpáva v boji o moc. Je nesprávne, keď opozícia nemôže zohrávať svoju e, úlohu a bolo by e, nesprávne médiá vypnúť. Eh, Úzinci majú očakávania na politiku, že sa budú riešiť problémy, že sa dosiahne pokrok, že sa ich krajina bude môcť rozvíjať európskym spôsobom eh, bez eh, nejakého miešavania sa veľkého suseda Ruska. A toto umožníme, keď sa bude politika v Gruzínsku diať v v zmysle spolupráce, keď európsky sen sa stane aj snom všetkých Gruzíncov. Ďakujem. Ďakujem pekne pán Gáler. Páči sa mi váš vtip, zmysel pre humor? Naozaj? Dobre. A teraz vystupí pán Mamikins. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia. 23. výročie oficiálnych diplomatických vzťahov e medzi EÚ a Gruzinskom dnes slavíme. Naše vzájomné vzťahy sa vždy orientovali na dialog a partnerstvo. Minulý rok sa podpísala asociačná dohoda e, s Gruzínskom. Ide aj o zónu voľného obchodu s hospodárskymi reformami, ktoré prebiehajú, priemyselné, sociálne reformy a tak ďalej. Táto asociačná dohoda by teda mala byť stimulom pre ďalší rozvoj Gruzínska pokrok, pokiaľ ide o bezvízový styk a dialog o tomto, to by sa malo urychliť. Gruzínsko implementuje potrebné reformy viac ako napríklad Ukrajina alebo Moldavsko ale tieto krajiny už majú bezvízový režim. Boj e, proti korupcii, vytvorenie osobitného protikorupčného oddielu e, v rámci prokuratúry, e, boj proti organizovanému zločinu, praniu špinavých peňazí, obchodovaniu s ľuďmi, podporovanie ľudských práv, slobody médií a nový progresívny zákon o štátnych zamestnancov. Všetko poukazuje na to, že Gruzinsko je viac než pripravené úspešne tento dialog završiť. Kolegyne, kolegovia, ako povedala vysoká predstaviteľka prednedávnom, krajina sa nielenže e, e, rozvíja v zmysle vzťahov s EÚ, e ale tiež na, v regióne Južného Kakazu môže zohrať určitú zmierovaciu úlohu tradície, zvyky, krúzinská ortodoxná církev a patriarcha Ilias II. Toto je dnešné Grúzinsko. Takéto rôznorodé my by sme boli radi, keby sa prepojenie s Gruzinskom prehlbovalo naďalej. Ak je tu nejaký sused, s ktorým by EÚ mohla mať silnejšie vzťahy, tak je to na, zaiste práve, práve Gruzinsko. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz vystupí pán Karim. Na minútu, nech sa páči, máte slovo. Žiaľ, bez mikrofónu zatiaľ. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som bol v čele prvého sednutia medzi parlamentného s delegáciou nášho parlamentu a gruzínskou e, stranou. Chcel by som sa poďakovať e, gruzínskej e, strane a všetkým kolegom, ktorí zahrali svoju dôležitú úlohu. Ďakujem všetkým skupinám, ktoré tam boli počas všetkých stretnutí. Tam naozaj to bola veľká výzva z viacerých hľadisk, ale myslím, že sa nám podarilo dopracovať k jednej veci a to, aby sa naše vzťahy dostali e, nad rámec nejakých stranických, e, ideologických e, otázok, naozaj na úrovni parlament parlament. Bolo by fajn, keby budúce rezolúcie stávali na tom záverečnom vyhlásení, ktoré sme tam dosiahli. Chcem poďakovať komisii za správu o DCFDA a o asociačnej dohode. E, samozrejme, že ďalším krokom musí byť bezvýzový styk, vízová liberalizácia. Pokiaľ ide o Gruzincov, oni o tom snívajú do budúcna. Je tam ruský úhol, je tu veľmi silný signál pre Abchádsko a Osecko v tom zmysle, že musia do takejto budúcej, do takého budúceho investovať. Samozrejme, že sa blížia, blížia voľby, budú onedlho a preto je naozaj potrebné práve teraz aby Gruzinsko ukázalo, že sa drží európskych eh, hodnôt a eh, toto sa, myslím, odrazí hlavne v oblasti eh, mediálnej slobody, slobody médií. Ďakujem a teraz vystúpi pán Meserič. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár, ďakujem aj vám za optimistické zhrnutie politického vývoja v Gruzínsku. Ja by som bol rád, keby to bolo opodstatené, celé toto vaše vyhodnotenie. Gruzínsko eh, naozaj dosiahlo obrovský pokrok od nezávislosti a ako povedal kolega Štetina, mierové zmeny ústavnoprávne, vládne, toto naozaj nie je malá vec. Mnohé eh, z krajín eh, sa nemôžu popíšiť takýmto vývojom. Toľko teda na úvod. Musím však poukázať, že politická stabilita nikdy nie je daná navždy. Nie je to vec, ktorú môžeme považovať za automatickú. Je potrebné na nej aktívne pracovať neustále. A do tohto spadá aj rešpektovanie politickej opozície ako legitimného rivala. Toto je naozaj sine qua non demokratickej politiky. A politická opozícia tiež musí chápať a musí e, sa snažiť o e, mierovú zmenu vo vláde e, v rámci hraníc demokratickej politiky. Ak dovolíte ešte jedna vec. Správa z 13. oktobra poukazuje na to, že je tam 12-percentná podpora otvorenie proruských strán v Gruzinsku. To je to riziko, ktorému sa musíme vyhnúť. Ďakujem. Köszönöm. Sadavý Zamienik, Andrej Plenkovič, Dva minúty. Teraz Andrej Plenkovič, dve minúty. Ďakujem bardzo, gospodine predsedavajući Černecký. Ďakujem pekne, pán predseda. Gruzínsko je jednou z priorít pre Európsku úniu a súčasťou jeho politiky susedstva a ukázalo svoje odhodlanie vykonávať európske reformy. Po e, farebnej revolúcii sa e, z e, štátu teda pretransformoval štát, e, e, ktorý jasne e, demonstruje svoju proeurópsku orientáciu. Žiaľ, cena bola vysoká, musela museli sa zmeriť s tým, že sú tam odštepenecké republiky Abcházsko a Osecko a tiež, že Rusko blokuje dodávky energie. No musíme tiež vidieť negatívne aspekty nátlak na opozíciu a e, uväznenie niektorých e, novinárov, ako to videla delegácia, ktorá v e, Gruzinsko a videli sme, že je tiež problém politickej selektívnosti v súdnictve a tiež politickí väzni, ktorí sú stále uväznení. Tento rok budú voľby v Gruzinsku a mediálne slobody sú obzvlášť dôležité, aby sme zabezpečili spravodlivé predvolebnú kampaň. Dúfam, že e, Gruzinsko e, využije svoju značnú kapacitu a my sme e, počuli od premiéra ministra spravodlivosti ich prejavy. Oni sa nám prihovoril nedávno a dúfame, že budú postupovať vopred a že budú podporovať politický dialog a dúfame, že dohoda DCFTA a dohoda o predlžení a prichádzajúca liberalizácia vizového režimu urýchlia ich e, približovanie sa k Európe. Kati Piri, dve minúten, Thank you, Chair. George... Ďakujem, pán predseda. Grozinské v mnohých aspektoch e, úspešný príbeh. Je to i jediný štát v regióne, ktorému sa podarilo mierový prechod e, od jednej vlády k druhej a e, toto sa robilo e, v volebných miestnostiach a nie na ulici a e, Okrem toho, Gruzinsko je jedno z troch štátov východného partnerstva, ktoré chcú už e, dohodu o pridružení s EÚ. Právny štát, ľudské práva a mediálne slobody sú stredobodom týchto hodnot a preto je kľúčové, že aj e, samotné vnímanie politického e, zasávania do súdnictva a nátlak e, sa vždy predchádza a preto prípad Rustavy sa mal riešiť ináč. Ale tiež je znepokojúce, ako bývalý prezident Šakašvili sa snaží využiť tento prípad, aby vyvolal nepokoje a to je posledná vec, ktorú Gruzinsko teraz potrebuje. Gruzinsko musí plniť reformy a je e, veľa nestability okolo e, tohoto štátu, nemôže si dovoliť už vnútorné rozdelenia a e, hrozby sú zvonka a e, e roky teraz je najvyšší čas, aby sa vláda zjednotila a potenciálny prínos sú spolupráce medzi EÚ a Gruzinskom môže byť zrušenie výzvoj povinnosti a toto môže byť ohrozené, ak politická rivalita v tomto svete bude pokračovať. Sú stále problémy v Gruzinsku, áno určite, vymenujem len zo pár. Ehm, mentalita, že víťaz berie všetko, ehm, naďalej prevláda a najvplyvnejší politický aktér v Gruzinsku nie je nikom zodpovedný. Radikálne skupiny ehm, sa opäť zjavujú a je záhada, že kto ich financuje. No, e, som si istá, že e, keď bolo zaistné úsilie všetkých politických síl v štáte, potrebné reformy, ktoré už začali zo predchádzajúcej administratívy, môžu pokračovať a e, gruzinské občania čo skoro môžu mať prospech z užšej spolupráce s EÚ. A teraz pani Agneška Kozlovská-Rajevič na dve minúty. Ďakujem. A, a... Gruzinsko eh, spomedzi všetkých štátov mm, východného partnerstva najrychlejšie rozvíja demokratické zásady z eh, spolupráce, transparentnosti a pluralizmu. Eh, Gruzinsko sa umiestnilo vo všetkých hodnoteniach aj je vymožiteľná správa, slobody médií, aj občianské práva, to sú fakty. A tiež je fakt, že proeurópske a prodemokratické nástroje a proti strany mohli byť ohrozené cez rastúce populistické a protieurópske skupiny sily populistických strán vychádzajú aj z chyb riadiacich elít a tiež e, ľudia sú rozčarovaní e, základmi toho a e, tiež vládnúca trieda spôsobuje keby pri debatách s opozičnými médiami a Okrem toho sú to aj problémy so separatistickými provinciami Abcházskom a Južným Osetskom a to e, spôsobuje e, znepokojenie, že či Gruzinsko e, dokáže e, zachovať tempo hospodárskeho rozvoja. A zároveň e, chcem e, obratiť pozornosť e, na otázku e, víz, ktoré sa vyjednávajú medzi Gruzinskom a EU. Bezvízový styk medzi e, Gruzinskom a EU by e, bol e, prospešný e, pre všetkých aj v kontexte bolonského procesu, ktorý Gruzinsko plní e, zorne. E, Gruzinsko tiež potrebuje prvé činnosť na boli public relations a media, aby e, ruská propaganda nemala tak e, ľahký e, priestor na pôsobenie a tiež je treba zasvedčiť dodávanie informácií, aby voliči aj politici mohli sa opierať o široké spektrum faktov a názorov. Otázka komisárovi, mám post otázku o postupe vo e, vyjednávaniach a o vizovom režime, či e, máme šancu e, na blízke pozitívne ukončenie a či máme plány, ktoré sa budú plniť v Gruzinsku. Uh, no, Ďakujem, pani poslankyňa. Teraz je na čase spontánna rozpráva KHTI. Najprv pán minister Edward Kukan má slovo. Thank you very much. Ďakujem pekne v kontexte terajšej eh, európskej politiky v susedstvách eh, chcem eh, povedať jasne, že tie štáty, ktoré chcú budovať dlhšie vzťahy s EU, majú byť plne podporené. Zároveň e, treba bolo jasné, že e, takéto štáty musia plniť isté štandardy. Gruzinsko je jedným zo štátov, e, ktorý e, ukázal odhodlanie postupovať e, smerom k EU som e, svoje integrácie. Gruzinsko by malo dostať našu podporu v ďalšom rozvoji vzťahov s EU aj e, pri e, obhajobe svojej európskej, svojej územnej celistosti a tiež by mali prehovať na trh s gruzinskom prostredníctvom energetickej komunity a chcel by som vyžívať a naliehať na gruzinských európskych vodcov, aby ehm, svoje politické ehm, vojny bojovali v parlamente a nie ehm, v e, celách predbežného zadržania. Musia byť jasné pravidlá. Ďakujem. Teraz... Ďakujem, pán predseda. Vzťahy medzi EÚ a Gruzinskom sú osobitne dôležité, pretože je to dôležitý faktor pre bezpečnosť e, Kaukazského regionu. Gruzinsko e, je tu priekopníkom v východnom partnerstve. Východné partnerstvo musí predovšetkým e, sa spoliať na posilnenie hospodárskych vzťahov z EÚ a energetická bezpečnosť musí byť zaručená a vzťahy musia e, byť vzájomne e, prospešné, ale e, východné partnerstvo nesmie byť využité ako nástroj na zasahovanie do vnútornej politiky Gruzinska. Gruzinsko musí ostať nezávislé a zvrchované v jeho politických rozhodovaniach a tu musí tiež dodržať ľudské práva a právny štát a len vtedy sa môže politická situácia v Gruzinsku pozitívne vyviať. V roku 2016 budú voľby a tu uh, musia byť uh, zaručené všetky práva protivníkov. Uh, Now, uh... Ďakujem. Poslanec Johan Kučuk, nech sa páči. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар. Ďakujem, pán predseda, komisár, kolegovia. Gruzinsko je štát s bohatou históriou a kultúrou a nepochybnosť, že je to súčasť e, európskej histórie a pred rokom e, slávili e, výročie podpísania dohody o pridružení. 69% obyvateľstva podporuje túto dohodu a tiež je tu zhoda o um, členstve štátu v NATO. Mnoho rokov um, bolo Gruzinsko súčasťou um, Sovjetského zväzu a teraz hľada svoju európsku totožnosť a ako človek, ktorý je z bývalého socialistického štátu, si uvedomím, že mladá e, gruzinská demokracia e, má e, svoje výzvy a to ukazuje aj posledný vývoj. Nemôžeme to tolerovať, no musíme trvať na tom, aby všetky strany rešpektovali právny štát a slobodu médií. Gruzinsko potrebuje našu mm, pokračujúcu podporu, aby mohli pokračovať na ceste k EU. Zamestník. Ďakujem, pán zamestník. Kiučuk. Hvala <clears throat> za besedo. Torej, veliko smo slišali pozitiv. Ďakujem za slovo. Počuli sme veľa pozitívnych eh, myšlenok a slov o Gruzinsku. No, ostáva tu otázka, že čo je realistické a Údaje a informácie, ktoré máme, sú dôležité. Je dôležité, ako budeme merať eh, pokrok, ako budeme eh, merať eh, účinok toho pokraku, aké kritéria sa používa. Preto ja som požiadal slovo. Myslím, že je dôležité, aby Európska komisia a Európsky parlament spolupracoval s Radou Európy. Rada Európy zahráva veľmi dôležitú úlohu pri hodnotení situácie ľudských práv, demokracie, súdnictva, mediálnej slobody, slobody prejavu. Niekedy myslím, že by bol naozaj treba, aby Komisia a Rada Európy mali úžšiu spoluprácu v týchto oblastiach, pretože Rada Európy už má isté štandardy e, v ľudských právach. E, si poslanec e, Soltež. Ďakujem poslanec Šoltes a teraz pán Polčák. Posledný rečník. Za slova. Ďakujem pán predseda za slovo. Keď v roku 2012 eh, gruzinský sen vyhral voľby a Sakašviliho strana odozdávala moc, bol to skvelý okamih demokracie a myslím, že Gruzinsko preukázalo svoje veľké transformačné úsilie. Tento štát má nielen veľký energetický potenciál, ale je to kľúčový spojenec a partner pre Európu na Kaukaze. A preto vítam reformy, ktoré prebehli v tomto štáte. Myslím si, že e, nesmia, nesmú utichať a je dôležité, aby právny štát sa prehboval a neoslaboval politizácia. A pokiaľ Gruzinsko v tomto úsilí vytrvá, myslím, že má naše srdce otvorené. Ďakujem, poslanec Polčák. Ďakujem, poslanec Polčák. A teraz v mene Európskej komisie komisár Kristos Rianides. Ďakujem, pán predseda. Ako som už povedal v úvodnom prejave, veľmi pozorne monitorujeme, či sa dodržiavajú naše hlavné zásady. A robíme to ako partnery spolu s Gruzínskom v presvedčení, že posilnenie demokracie a právneho štátu sa dodržiava a zároveň sa tým zabezpečí transparentná prosperujúca, e, e, prosperujúce Gruzínsko, čo je našim spoločným záujmom. A toto je v súlade s prioritami uvedenými v príslušných dokumentoch. Frederika Mogherin, vysoká predstaviteľka, bola pozitívne prekvapená postojom vedúcich pracovníkov, predstaviteľov politiky v Gruzínsku, pretože sa stále sa orientujú stále na reformy a chcú vytvoriť e, voľný slobodný priestor pre prípravu budúcoročných volieb. Teraz niečo k liberalizácii vízového styku. Bola aj takáto otázka. Tento proces vychádza z výsledkov hodnotiacej misie, ktorá sa uskutočnila koncom septembra, začiatkom oktobra. A aj gruzinské orgány budú informovať o stave v decembri a potom sa vydá konečná správa a až potom bude komisia v stave pripraviť legislatívny návrh na zrušenie vízovej povinnosti. A potom takéto rozhodnutie e, spočíva alebo je zodpovednosťou Európskeho parlamentu a rady. A kedy dojde k rozhodnutiu, to sa ťažko predvída, ako viete. Na záver by som chcel znovu povedať, že asociačná dohoda s Gruzínskom je konkrétnym spôsobom na aktivovanie úplného potenciálu našich vzťahov. Zameriavame sa na podporu k základných reforiem. To je ekonomická obnova a rast, spravovanie štátu a spolupráca napríklad doprave, energetike, životnom prostredí a samozrejme, toto všetko robíme optimistickým spôsobom. A e, veríme v politiku uskutočňovanú týmto spôsobom. Ďakujem veľmi pekne. Evcharisto. Ďakujem bardzo, pani komisár. Ďakujem veľmi pekne pánovi komisárovi za toto vystúpenie.